Cari colleghi, buongiorno a tutti. Vážení kolegovia, dobré popoludne. Chcel by som eh, sa úvodom ospravedlniť za oneskorený nástup do dnešného rokovania. Eh, mám eh, dobré vysvetlenie, respektíve pokúsim sa to zdôvodniť. Mal som stretnutie s podvýborom pre ľudské práva a výborom pre bezpečnosť a obranu. Bolo to, bolo to stretnutie s 27 veľvyslancami EÚ. Bývalý talianský veľvyslanec Ettore Sekvi určite vie, že ma osobitne fascinovala jedna vec a to je aj dôvod, pre ktorý som sa zdržal a to je práve táto tematika. A, ale teraz by som vás chcel všetkých privítať a uvítať aj doktora Sekviho, ktorý poprvýkrát vystupuje pred výborom pre zahraničné veci. Veľmi sa tomu tešíme. pretože je osobitným zástupcom pre Afganistan. Ale zároveň aj ale zároveň bol e, poverený aj e, mandátom pre Pakistan, čiže má dvojitý mandát. A to len svedčí o tom, aká komplikovaná je tá časť sveta, kde pôsobí a je pritom mimoriadne dôležitá. A vzťah medzi týmito, vzťah k týmto dvom krajinám je takisto mimoriadne dôležitý. Veľmi ma teší, že e, výbor ďalej e, pokračuje v spolupráci s našim výborom. E, tá výbor spolupracuje s, tým, s týmito osobitnými e, vyslancami. Doktor Bendrety, ktorý bol jeho predchodcom, vystúpil pred našim výborom asi 5 krát a náš výbor veľmi pozorne sleduje vývoj v Afganistane, ako aj všetky um, súvislosti, ktoré sú veľmi dôležité. Napríklad nedávno sa v Afganistane konali voľby alebo ide tu aj otázku toho, či boli skutočne v súlade so zákonom. To je všetko, čo treba pozorne sledovať a dúfam, že dialog, ktorý tu otvoríme, bude veľmi dôležitý a bude rovnako dôležitý ako tie témy, o ktorých budeme hovoriť. Pôjde o budúcnosť karzovej vlády, okrem iných vecí. A tým sa dostávam aj k ďalším otázkam a to, ako môže medzinárodné spoločenstvo, predovšetkým Európska únia, užitočným spôsobom vstúpiť do tohto vývoja. Dôležitá je aj koordinácia jednotlivých zainteresovaných strán, pretože v medzinárodnom spoločenstve existujú e, rozporúplné názory a tejto súvislosti nás bude zaujímať, či má osobitný zástupca nejaké e, predstavy alebo veci, o ktoré by sa chcel s nami podeliť. Samozrejme, členovia výboru sa budú môcť e, spýtať na rôzne veci. A mňa napríklad zaujíma vnútorná bezpečnosť, ľudské práva alebo viac podrobností o zákonoch, ktoré boli nedávno prijaté a to sú v podstate zákony, ktoré sa týkajú aj ľudských práv a volebnej reformy. Pred prezidentskými voľbami v budúcom roku. Čiže potrebujeme viac informácií o tom, aby sme lepšie pochopili situáciu. Takisto máme viaceré otázky týkajúce sa obchodovania s drogami. OSN vydala správu o drogách a organizovanom zločine, ktoré je skutočne alarmujúca. Ja už úvodom som poznamenal, že pán Sekvi má dvojitý mandát, že je poverený tak Afganistanom ako aj Pakistanom. A samozrejme sú to krajiny, ktoré sú veľmi dôležité práve v tejto súvislosti. Je potrebné eh, zistiť, či naozaj uh, je možné efektívnym spôsobom posilniť spoluprácu s týmito dvoma krajinami. A ďalej by nás takisto zaujímalo, aký môže byť e, účinok historického samitu, ktorý sa bude tu v Bruseli konať v júni medzi EÚ a Pakistanom. Čiže toto sú niektoré z vecí, o ktorých budeme môcť hovoriť, ale teraz odovzdám slovo môjmu priateľovi a človeku, ktorý úzko spolupracuje s našimi inštitúciami, pánovi Tore Sekvimu. E, dámy a páni, veľmi sa teším, že tu môžem dnes popoludní vystúpiť pred týmto významným výborom Európskeho parlamentu. Včera večer som sa vrátil z Kábulu a hneď po tomto stretnutí sa tam budem musieť vrátiť. Situácia v Afganistane je v súčasnosti mimoriadne citlivá a som veľmi rád, že som mohol prijať toto pozvanie, rovnako ako môj predchodca, ktorý tu vystúpil viackrát. Samozrejme, Musím sa vrátiť eh, aj do času, keď sme sa stretli v eh, priestore medzi Kabulom a Alalabadom, keď pán predseda pomáhal pri rekonštrukcii mostu, ktorý bol zničený. To je, tam sme sa stretli poprvýkrát a takisto pán podpredseda, pán Provera Eh, je človek, vďaka ktorému som dnes v Afganistane, pretože keď bol predsedom zahraničného výboru Talianského senátu pred piatimi rokmi, prejavil dôveru mladému mužovi, ktorý mal záujem ísť do Afganistanu a on mi to umožnil. Takže pán Provera je tak povediac, zodpovedný za to, že som tu dnes popoludní pred vami. Pán predseda, dámy a páni, e, moji pracovníci pre mňa pripravili veľmi uh, uh, dôkladný prejav, ale nebudem ho čítať, pretože chcem hovoriť bezprostredne a chcem priamo informovať o situácii. Ale keby som si bol prečítať tento prejav, keby som mal prečítať tento prejav, tak začnem tým, že budem hovoriť o bezpečnosti. Skutočne platí, že dnes eh, sme svedkami nárastu neistoty, eh, od roku 2007 do roku 2009 oblasti neistoty sa zvyšili a je situácia veľmi naliehavá a platí to pre e, čoraz väčší počet e, kraj, oblasti v, krajini, v krajine. E, všetko toto sa deje v čase, keď Afganistan stojí pred dvoma, hodnot, dvoma problémami. Jedným z nich je frustrácia Afgáncov alebo niektorých segmentov afgánskej spoločnosti, afgánskeho ľudu, pretože boli sklamaní vo svojich očakávaniach. Čoraz častejšie si kladú otázku, ako sa zlepšil môj každodenný život za posledných niekoľko rokov. Toto je jednoznačne veľmi komplikovaná otázka. Po roku 2001 očakávania, že sa ich život zlepší, boli veľmi silné že sa po 30 rokoch vojny e, krajina znova vybuduje nie je to jednoduché. Ale druhý vírus, ktorý my pozorujeme v tomto období, a to je skutočne dosť paradoxné, pretože vírus je e, fyziologická záležitosť, ale to je únava. To je únava donorov, únava našich krajín eh, či sú výsledky, ktoré sú dosiahnuté v Afganistane, uspokojivé. Tú otázku zase kladieme my. Pán predseda, vy ste hovorili o voľbách. Toto je skutočne taká najcitlivejšia otázka, o ktorej sa v súčasnosti hovorí. Pozícia EÚ bola spočiatku mimoriadne jednoznačná. My tento proces podporujeme a nepodporili sme ani neboli sme proti žiadnemu z kandidátov. Voľby ako proces sa chýlia ku koncu a druhé kolo, pokiaľ bude potrebné, by sa malo odohrať najneskôr v oktobri. Ako vieme, v zime e, po oktobri už bude veľmi, by bolo veľmi komplikované zabezpečiť e, taký komplikovaný proces, ako sú voľby. My nechceme, aby sa e, zvýšila táto politická neistota, ale skutočne e, je tu táto pozorovať, možno pozorovať túto únavu u obyvateľov krajiny. Okrem toho je veľmi dôležité, aby volebný proces e, dobehol do konca. Je založený na dvoch inštitúciách. Prvý je, e, prvá je nezávislá volebná komisia, ktorá pozostáva z Afgáncov a treba zdôrazniť, že to je prvá afgánska inštitúcia pri afgánskych voľbách po, prvých, e, po 30 rokoch. Potom táto Ehm, je tam výbor, kde boli traja členovia vymenovaní ehm, OSN a dvaja afgánsky e, členovia. To je, to je komisia, ktorá počíta e, hlasy a mala by dospieť e, k záveru. Rovnako dôležitý je aj ten deň po. Čo sa stane po voľbách? Afganistan potrebuje schopnú dôveryhodnú a odhodlanú vládu. Teraz nastal čas na to, aby sa e, obnovila zmluva medzi afgánskou vládou a afgánským ľudom na základe politického manifesta. Um, je tu podpora pre medzinárodnú konferenciu, ktorá by sa takisto mala konať v Kabule. Nová vláda musí prejaviť svoju zodpovednosť voči ľudu a svoje odhodlanie. Samozrejme, počas volieb sme mali dobré správy aj zlé správy. Zlé správy sa týkajú údajných podvodov a e, nezrovnalosti, ale e, tá volebná, komisia pre volebné stiažnosti skúma túto situáciu. Ale mali sme aj dobré správy. Prvá dobrá správa bola, že tieto tá e, volebná kamp kampaň bola živá, bola dôstojná, e, zameriavala sa na programy a vyvolala veľký záujem všetkých Afgáncov. Ehm, konali sa napríklad rôzne rozhovory medzi jednotlivými kandidátmi, ktoré sa uskutočňovali v rozhlase, v televízii a sledovali ich milióny Afgáncov, ktorí kladli otázky a žiadali o odpovede na svoje otázky vychádzajúce z programov a z riešení, ktoré kandidáti slobovali priniesť krajine. Etnická dimenzia procesu bola takisto pomerne e, pozitívna, pretože na rozdiel od prvých prezidentských volieb obidvaja kandidáti, to znamená tí doktor Abdullah a prezident Karzaj, získali hlasy aj v tých eh, častiach krajiny, kde väčšina obyvateľstva nepatrí k ich etnickej skupine. A treba e, zobrať na vedomie, že už samotná skutočnosť, že bolo možné zorganizovať voľby, bola veľmi e, pozitívna. Predstavte si krajinu, kde je celý rád dedín, kde ľudia po celý svoj život nevideli cerusku alebo volebný lístok. Tie volebné lístky boli pomerne komplikované. A bolo potrebné použiť 300 eh, somárov na eh, prepravu všetkých týchto volebných materiálov aj do najodľahlejších dedín. Pred niekoľkými týždňami som Ehm, sa stretol so skupinou členov amerického kongresu. Jeden z nich mi povedal, že keď e, bol zvolený e, minule, e, teda pri minulých voľbách sa zúčastnilo málo ľudí, pretože pršalo. A keď si my predstavíme všetky tie hrozby, ktoré predstavuje Taliban pre obyvateľov Afganistanu, my poznáme prípady ľudí, ktorým boli odrezané nosy alebo prsty. A tie výsledky skutočne ukazujú, že afgánsky ľud sa chce stať vládcom svojho osudu. Celý tento proces ako som povedala na začiatku, je založený na jednej otázke. Aká je situácia v oblasti bezpečnosti? A tu si musíme e, povedať na rovinu, že situácia je veľmi komplikovaný koncept, mnohostranný koncept. Na jednej strane je to vojenská záležitosť. V doktríne NATO máme jednotlivé fázy e, budovania a udržania bezpečnosti, ale keď e, nemáte pod kontrolou e, nejaké územie, nemôžete ho rozvíjať, nemôžete na ňom budovať, čiže má to aj vojenskú dimenziu. Ďalšia vec to je rozvoj, to je ekonomická dimenzia bezpečnosti. My sme zvykli hovoriť, že potrebujeme na svoju stranu získať um, srdcia aj mysle ľudí, ale ja si myslím, že musíme získať srdcia, mysle a žalúdky ľudí, pretože my im musíme dať aj nádej pre budúcnosť. Čiže ak nebudú mať istotu, životnú istotu, tak nemôžeme získať dať na našu stranu ich srdcia a mysle. E, Myslím si, že v tomto smere Európa robí veľmi veľa a tu vstupuje inštitucionálna dimenzia bezpečnosti. Čo sa niekedy deje v Afganistane? V niektorých oblastiach sa štát považuje za subjekt, ktorý nie je schopný poskytnúť základné služby. Také základné služby, ktoré by mal každý štát poskytovať. Od bezpečnosti po spravodlivosť, vzdelávanie, dokonca tvorbu pracovných príležitostí. Taliban má možnosť e, v niektorých e, E, oblastiach e, e, posilňovať svoje pozície len preto, že tam má slabú pozíciu štát. Uvediem príklad. Ak si predstavíte, že okolo 60 prípadov podaných na súd sa týka práva na vlastníctvo. A najmä na vidieku je možnosť buď riešiť problém e, násilím. Ak mám napríklad nejaký problém so susedom, tak to môžem riešiť násilím, alebo môžem ísť za sudcom. Ale pokiaľ e, tam sudca nie je, alebo je neschopný, alebo je skorumpovaný, tak e, ľudia jednoducho stratia dôveru. A vtedy má Taliban možnosť poskytnúť e, spravodlivosť a e, uplatniť a, a vykonať to rozhodnutie. A to isté sa týka aj napríklad vzdelávania či e, tvorby pracovných príležitostí. Mnohí ľudia, e, existujú rôzne odhady toho, e, aké percento ľudí sa pripojilo k Talibanu a mnohé, mnohí ľudia sa pripájajú k Talibanu len z toho dôvodu, že nemajú žiadne iné ekonomické alternatívy. Vieme, že v niektorých oblastiach týchto ľudia dostanú okolo 300 dolárov mesačne alebo menej len za to, len, len proste neexistujú tu žiadne iné ekonomické príležitosti. A riešenie tohto problému, to znamená inštitucionálnej dimenzie bezpečnosti, e, je dôležité, pretože by sa tým dramaticky znižilo, znižila podpora uh, Talibanu. Takisto je potrebné posilniť e, štátnu službu. Krajina potrebuje viac technokratov, administratorov najmä na miestnej úrovni. Ja som predtým použil slogan a chcem ho použiť znova. Keď e, hovoríme o hľadaní, tak afgánska vláda by sa mala hľadať sama seba. E, v tejto oblasti Európa robí veľa. Tu by som chcel niečo povedať o EUPOLe. EUPOL znamená veľmi významné angažovanie sa v Afganistane. A Europol, EUPOL pardon, ponúka určité minimálne veci, predovšetkým reformu, ktorá má pomôcť minister, e, ministerstvu vnútra a budovať afgánsku občanskú políciu, Polícia je kľúčovým aktérom e, v oblasti inštitucionálneho rozmeru bezpečnosti a spolupracujú aj s americkou misiou CSTC Alpha, ktorá e, má v kompetencii reformu policajných zložiek, predovšetky v tej oblasti, kde, kde pôsobí EUPOL, tam vytvorenie organizácie, vlastne policajné organizácie, trestnoprávnych vyšetrovaní. To je mimoriadne dôležité, hľadom aj na vysokú mieru trestnej činnosti. Potrebujeme mať policajné zložky a policajnú službu na základe tajných informácií pred niekoľkými mesiacmi. Jednoducho e, ministerstvo vnútra nemalo e, tajné služby, nemalo tajné informácie a každý policajný systém potrebuje mať aj takúto službu. Ďalšou oblasťou je prepojenie spolupráce medzi policiou a súdnymi orgánmi. Tam EUPOL takisto pôsobí. Chcel by som sa na vás obrátiť s výzvou. EUPOL má stále nedostatok pracovníkov. Podľa posledných údajov máme približne 270 medzinárodných príslušníkov policajných jednotiek. Čiže musíme sa zamyslieť nad tým, že v konečnom dôsledku sú to členské štáty EÚ a ich ochota nasadiť svojich e, príslušníkov polície. Čiže e, chcem sa na vás obratiť s výzvou, aby ste nám pomohli posilniť túto misiu, ktorá je kľúčom pre stabilitu v Afganistane. Chcel by som zdôrazniť ešte aj ďalšiu vec, ktorú pokladám za kľúčovú. To je regionálny rozmer našej prítomnosti v Afganistane. Už v podstate dlhú dobu sme pokladali Afganistan za krajinu, kde máme v podstate sen, jednoduchý scenár krízy. A to nie je pravda. My musíme tu zvažovať aj regionálne scenáre, nielen vzhľadom na vzťahy medzi Afganistanom a Pakistanom či susednými krajinami, ale aj trošku z iného pohľadu e, v rámci širšieho regiónu. Ten širší región môže ovplyvniť či už pozitívne alebo negatívne stabilitu v Afganistane. To znamená, kdokoľvek do v regióne môže mať takýto vplyv, mal by sa do celého procesu zapojiť. A ja som presvedčený o tom, že v záujme každého z nás, aby sa z Afganistanu stal stabilný štát, priateľský pre všetkých, ale aby nebol klientom nikoho, aby to bola krajina, ktorá e, prestala dovážať bezpečnosť a začala vyvážať bezpečnosť. Pán predseda, jednu vec ste nespomenuli a podľa mňa je veľmi dôležitá. Je to otázka zmierenia. Hovoríme veľmi často o zmierení s Talibanom. Ja by som vám rád odprezentoval moju víziu. Dovolte mi na úvod povedať, že toto slovo sa mi nepáči, slovo zmierenie sa mi nepáči. Ne, nemá to veľmi dobrý, dobrú náplň toto slovo. Ja by som rád upresnil, uprednostnil iné slovo, inklúzia, začlenenie, zaradenie. To znamená niečo veľmi konkrétne. Takže otázka tu znie, mali by sme hovoriť s tými, ktorí dnes nazývame talibancami alebo vzbúrencami? Moja odpoveď nie. Áno, za predpokladu, že máme určité, určité hranice, za ktoré nepôjdeme. Áno, prvé rozlišenie, ktoré musíme spraviť, je mm, rozlišenie medzi zmierením a reintegráciou. Reintegráciou tých, ktorí už sú unavení z boja E, to sú tí ľudia, ktorí v podstate pracujú pre Talibana, ale nie, nie z ideologických dôvodov, ale z iných dôvodov. Musíme v podstate si predstaviť talibanskú kvázi galaxiu. Je, to, je, tu, je tu rôzna motivácia rôznych ľudí, je to veľmi roztrúsené. Ja by som zdôraznil ešte raz toto slovo roztrúsený, fragmentovaný, rozdrobený, pretože to je ďalšie slovo, ktoré potrebujeme pochopiť, keď sme pochopili Afganistan. Sú tu ľudia, ktorí boli infiltrovaní Al-Qaidou. Potom sú tu tí, ktorí sú viac alebo sú teda znechutení vládou, pretože majú pocit, že ich e, skupiny, ich klany boli v podstate položené za, boli obetované pre iné. Potom sú to skupiny zločinecké, ktoré nachádzajú spoločného nepriateľa v štáte. Potom sú tu iní, ktorí jednoducho vyčkávajú, či by sa mali pridať ku vláde alebo nie. Predovšetkým za situácie, keď je štát a vláda pokladaná za veľmi slabú. Potom tu máme ešte tých, ktorí podstate sú z utečeneckých táborov a sú v podstate odtrhnutí od predchádzajúcej spoločenskej reality svojho života. Čiže naozaj veľká, veľká roztrúsenosť a rozdrobenosť. A potom k tomu zmiereniu. Ja si myslím, že všetko by malo vychádzať z viacerých princípov. Poprvý, poprvý, prvý princíp je rešpektovanie ústavy. To je veľmi konkrétna referencia. Pretože v ústave je viacero tých limitov, ktoré nie je možné prekročiť. Predovšetkým je to republikánska ústava, to znamená, nehovoríme tu o nejakom islamskom emiráte, v ústave sa uznáva rovnoprávnosť mužov a žien. Dobre, potom nemôžeme akceptovať, ak niekto prekročí tento limit. A nemôžeme akceptovať, aby ženy nemohli chodiť do škôl. V ústave je napríklad stanovený limit, čo sa týka rešpektovania základných ľudských práv. Na to sa takisto nesmí zabudnúť. Takže, ak tento politický proces na zákl- bude otvorený, na základe ústave bude otvorený pre tých, ktorí akceptujú tieto obmedzenia a limity, tak by sme ich mali zapojiť do toho procesu. E, zároveň inklúzia začlenie znamená aj niečo iné. Musíme sa postarať o to, aby všetci, ktorí by prípadne zvážili proces zmierenia e, ako proces e, ústupku, by mali byť súčasťou toho celého procesu. A myslím si, že na základe tohoto by ten proces mohol fungovať, ak by to bol afgánsky proces, podporený medzinárodným spoločenstvom, ale principiálne afgánsky proces. A zároveň musí byť splnená aj podmienka, že tento proces budú presadzovať aj iní regionálni aktéry. Takže čo môže spraviť Európa? Ja si myslím, že Európa robí veľa, ale môže spraviť ešte viac. Predovšetkým z finančného hľadiska Európa poskytuje Afganistanu od roku 2002 až k dnešnému dňu poskytla viac ako 8 miliard euro. Hovoríme tu jednoznačne o nevojenskej podpore. Európa pôsobí v oblastiach, ktoré sú kľúčové. Polnohospodárstvo, zdravotníctvo, správa, riadenie. Nasadili sme misiu EUPOL, už som mu spomenul. Jeden z vašich kolegov, jeden z vašich bývalých kolegov, generál Morion, viedol pozorovateľskú misiu EÚ, ktorá bola kľúčovou nielen preto, aby sa pozoroval a riešil súčasný proces prezidentských volieb, ale aj kľúčovou preto, aby sa pripravila, podporil cyklus volebný, ako to ja nazývam. Nesmieme zabúdať na to, že, a prezident nás to pripom- nám pripomenul, že budúci rok budú parlamentné voľby. A poprvýkrát Eh, v podstate aj akési miestne voľby, alebo teda okresné, by sa dalo povedať. Čiže ten prvý kontakt s inštitúciami na miestnej úrovni. Provinčné rady, prečo je prezident, zatiaľ čo v podstate prezident je v Kabule a poslanci sú v Kabule, tak e, tie provinčné rady pôsobia na miestnej úrovni. Čiže to je vlastne akási prvá, prvá ruka, prvá fáza e, afgánskych inštitúcií. Nemali by sme zabúdať ani na to, že všetky tie najdôležitejšie konferencie na tému Afganistan sa konali v Európe. V Bone, v Londýne, v Ríme, v Paríži, v Hágu, a počuli sme aj o prípadnej možnosti zorganizovať novú konferenciu. To všetko hovorí samo za seba. A zároveň zo strany Afgáncov je to pozitívne vnímané. Ale ešte ďalšia otázka. Čo je to Európa? Afgánci sa občas pýtajú a ja im odpovedám, že Európa znamená spoločný systém zdieľaných hodnot a medzi týmito hodnotami máme ľudské práva, zodpovednosť, transparentnosť a tak ďalej. Je to presne to, čo potrebuje afgánsky štát. Ale ja by som rád zašiel ešte ďalej a povedal, že európska stavba v podstate stojí na dvoch konceptoch. Idealizme a realizme vznikla na základe prevladajúceho spoločného záujmu a nie na základe vzájomnej rivality. Ak to premietneme do regionálnej úrovni, do, mm, do regiónu, kde vládne nedôvera a namiesto toho by tam aj z hospodárskeho hľadiska mohlo byť množstvo príležitostí, tak ako k tomu došlo v Európe, pretože táto v podstate európska stavba e, začínala na uhlí a oceli, na energetike. Samozrejme, e, nemôžeme im ponúkať model, ale môžeme im ponúknuť našu skúsenosť. Ale teda čo môže, môžu parlamenty pre všetkým v Európskej únii robiť v tejto veci? Čiže to je otázka na vás. Mm, chcel by som zdôrazniť, že ja e, som vyznávačom parlamentnej diplomácie. Parlamentná diplomácia je kľúčová aj v takých situáciách, aká je v Afganistane, kde máte nové inštitúcie, kde parlament môže zohrávať oveľa lepšiu úlohu a kde podľa mňa aj tí, ktorí, kde sú tie v podstate najlepšie zdroje pre budúcnosť Afganistanu, tie možné podporiť. Takže by som sa chcel na vás obrátiť s výzvou, pokúste sa čo najlepšie spolupracovať s afgánskym parlamentom. Bola by to pre nich naozaj veľké povzbudenie a myslím si, že je potrebné na tom popracovať, pretože v, koslednom, v končnom dôsledku Afganistan je veľmi mladou krajinou. 60 obyvateľstva je mladších ako 30 rokov. Ak, budú ak bude demografický vývoj pokračovať v dnešnom duchu, o 15 rokov asi 70 obyvateľov bude mať menej ako 20 rokov, čiže v každom prípade musíme sa naďalej angažovať tak aby sme nestratili túto mladú generáciu. Chcel by som sa niekoľkými slovami vyjadriť ešte k Pakistanu. A naozaj veľmi málo, veľmi kratučko, pretože chápem, že mám... Možno, že môžem ísť na to tak, že budem odpovedať na otázky, ak to uprednostníte. Dobre, ďakujem pekne, pán veľvyslanec za naozaj veľmi komplexnú prezentáciu a váš prínos do diskusie. Ja samozrejme dám niekoľko postrehov a potom určite sa rozbehne naša diskusia. Takže niekoľko postrehov. Poprvé osobná pripomienka. Pán veľvyslanec bol natoľko milý, že spomenul E, tú poslednú príležitosť, pri ktorej sme sa stretli v Kábule. Ja som bol starostom Milana, on bol talianským veľvyslancom a spoločne sme sa tam stretli a pomáhali sme na novo postaviť most, ktorý padol. Ale neboli sme tam preto, že jednoducho sme sa, zra, sa z nás zrazu stali stavbári, ale preto, že mesto Miláno dalo Kábulu 49 autobusov a 10 menších aut, čím zdvojnásobil vozový park verejnej dopravy v meste. A takisto sme poskytli aj nejaké smetianenské vozy a pomohli sme mestu aj takýmto spôsobom. Spomínam, sa, že, spomínam si, keď sme sa snažili v podstate na novo postaviť e, ten most, bolo to niečo mimoriadne relevantné v danej situácii. Vážení kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste neprekočili dve minúty v vašich vystúpeniach, pretože samozrejme pán veľvyslanec je tu s nami len na určitú dobu a tá téma je mimoriadne dôležitá, takže strašne veľa kolegov sa prihlásilo do diskusie, takže poprosím vás, dodržujte dvojminútový limit, pán Berman, predseda delegácie EP. Nech sa páči, máte slovo. Budem hovoriť po holandsky, pretože to je môj jazyk. Po, vypočul som si pána veľvyslanca, jeho osobná odvaha a, e, a jeho analýza sú veľmi pôsobivé, takisto vedel veľmi jednoznačne a jasne e, rozprávať o tom, o čom hovoril. Ale dovolte položiť mu tri otázky. Hovorili ste o bezpečnosti EUPOLE a úlohe EÚ pri posilnení vlastných policajných zloží Afganistanu, tak aby mohli sami chrániť svoju bezpečnosť. Ja si nemyslím, že to je otázka toho, koľko Európa robí a s koľkými ľuďmi, ale že to je zároveň otázka aj toho, ako vyzerá afgánska policia teraz a ako by mala vyzerať, či by v podstate sa mala budovať podľa amerického vzoru, to je trošku tak, tak vojensky ladená, trošku až moc na môj vkus, alebo či chceme v Afganistane mať policiu, ktorá sa bude podobať na policiu v Amsterdame, A sama v podstate uplatňuje svoj vlastný úsudok, či keď sa rozhoduje o tom, či niekoho zatkne alebo nie alebo spokutuje, alebo nie. Ja si myslím, že tá európska predstava policajných zložiek je najlepšia, pretože tá je v podstate najviac rešpektuje občanov, a teda aj afgánskych občanov, a to práve Afgáncom za posledné roky najviac chýbalo. Už naozaj sme stratili veľa našej dôveryhodnosti v tejto krajine. Takže to bola prvá otázka a Ďalšia otázka. V podstate čo si predstavujete pod tým, že, dáte, že sa dá Afgáncom väčšia úloha pri obnove ich krajiny. Ako je možné zabezpečiť toto odovzdanie v podstate tej zodpovednosti? A kde spravíme hranicu medzi tým, komu dáme e, moc do rúk, teda zástupcom Talibanu alebo Afgáncom. O 30 sekúnd ste to prehnali, ale v poriadku. Pán Kej, len dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán veľvyslanec. Chcel by som sa vám poďakovať za vašu veľmi erudovanú prezentáciu. Spomenuli ste, že bez toho, aby sme ponúkli nádej, nezískame si srdcia a mysle tých ľudí. A to platí asi aj o nás, o národoch, ktoré sa angažujú v Afganistane. Je 25 členských štátov EÚ, ktoré majú vojska v Afganistane a e, je to čo najširší možný konsenzus a politický základ. Teda ide tu o veľmi veľa politické morálne, ale e, nádej pokrývka aj tu v Európe. A Chcem sa vás opýtať, aký máte dojem o možných alternatívach e, voči terajšiemu prezidentovi. Zdá sa, že americká administratíva sa už rozhodla a uzavrela to tak, že pán Karzaj vyhral voľby bez ohľadu na všetky komplikácie. Ale e, udržateľná demokracia e, nemá dôveryhodné alternatívy. Takže máte nejaké alternatívy voči pánovi Karzovi alebo Dlhavi alebo iným? Asi pred 20 ľuďmi 20 rokmi ľudia na západe hovorili, že musíme podporovať Gorbačova, lebo e, nemá alternatívu. A potom prišiel Jelcin a opäť sme hovorili, že musíme podporovať Jelcina za každú cenu, lebo e, nemá alternatívu. A dnes eh, v Figaro bývalý šéf spravodajskej služby Pakistanu povedal, že Mullah Omar a pán mm, Harzaj pochádzajú z toho istého mesta aj z toho istého kmeňa, tak by nebolo nemožné, že by sa zblížili. A mm, druhý dojem, ktorý mám, je, že sme pridelili peniaze eh, na eh, návrat utečencov. Prebieha taký nejaký proces teraz. Ďakujem, pán poslanec Kelam. Teraz má slovo kolega Arlaki na dve minúty. Grazie, grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán veľvyslanec, samozrejme, môžeme prijať vašu výzvu na posilnenie európskej misie do Afganistanu Veľmi si cením váš pozitívny prístup k tomu, čo treba vykonať a k tým výsledkom, ktoré e, sú žiadúce. A tiež, že ste úplne jasne prehovorili o ťažkostiach, ktoré sú v tejto krajine, ktorá je v ťažkej situácii. Prosím vás, aby ste odpovedali ako najlepšie môžete podľa svojho vedomia a svedomia. Povedzte nám, čo si myslíte o tom, čo sa teraz opýtam. Moje otázky sú trochu ťažké. Poprvé je to otázka partnerstva. Viete, že to je najťažšia vec v Afganistane. S akým typom vlády a s ľuďmi, ktorí tam sú a ktorí pracujú nielen vo vláde, ale aj v parlamente a v miestnych orgánoch, akú máme šancu dosiahnuť e, výsledok. Ja myslím, že sú tu isté alternatívy. Na základe politiky, ktorú som doteraz vykonával, som spoznal, že alternatívy sa vždy nájdú. Teda isté predstavy o tom, čo by sa dalo robiť bez Charzajova alebo bez niekoho iného, by tu boli. Ďalej otázka narkotík. Vy ste nehovorili o tom, aké sú alternatívy vykoreniť pestovanie opium? Aké alternatívy ponúkajú Spojené štáty alebo vy? Ďakujem za to, že pán Laky skrátil svoj prejav a teraz má slovo pán Oklem na dve minúty. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation. Prepašte, ja som eh, počúvala fínske tlmočenie, ale oni nepovedali moje meno. Vítajte v Európskom parlamente. Myslím, že vám musíme poďakovať za túto veľmi ťažkú úlohu, ktorú za nás vykonávate. V podvýbore pre ľudské práva v tomto parlamente sme nedávno mali rečníkov z, parlament, z Afganistanu, ktorí eh, nás eh, veľa informovali a rád by som Rada by som sa opýtala na niektoré pripomienky, ktoré sme si vypočuli. Napríklad mali sme hovorkyňu z Human Rights Watch, pani Rachel Spiel z Kábulu, ktorá hovorila, že má veľké obavy o e, možnom účinku toho navrhovaného dialogu s Talibanom na ľudské práva. A chcem sa opýtať, čo si o tom myslíte. Tiež sme počuli z od siete afgánskych analytikov, ktorá je tu v Európe, že majú isté pochybnosti o tom, že mandát tej komisie na vyšetrovanie volebného podvodu je dosť e, silný na to, aby odolávali voči tlaku od vládnych úradníkov a aj odolávali ich manipulácii. A po tretie, pri hľadanej príležitosti stabilizovať túto situáciu a zlepšovať e, dodržovanie ľudských práv, môže tá policajná misia EÚ venovať väčšiu pozornosť e, výcviku v oblasti ochrany ľudských práv a práv žien, aby posilnili e, tie hodnoty, ktoré my všetci chceme šíriť v Afganistane? Ďakujem, pani poslankyňa Autola. Kolega Lösing má slovo na dve minúty. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken. Ja sa chcem e, poďakovať e, za e, túto vyčerpávajúcu prednášku a z nej vyplýva pre mňa niekoľko osôb a chcem sa pripojiť k kolegom, ktorí vedú delegáciu s Afganistanom a tejto veci sa tiež chcem opýtať na budúcnosť afgánskej policie. My sme už sa s tým zaoberali a vtedy som povedala, že veľa školiteľov z EUPOLu patrí k francúzským žandárom alebo k talianskej e, občianskej garde a sú to polovojenské policajné e, združenia a chcem sa pýtať, či naozaj toto je vzorom pre afgánsku policiu. A že toto e, nie e, je krok k demokratickému vývoju a k e, občianskému policajnému aparátu a to nemá nič spoločné s tým, čo si my v Európe predstavujeme pod policiou a tiež to nemá nič spoločné s európskymi hodnotami. Potom kolega uviedol otázku o afganizácii vojny. Ja e, sa veľmi obávam o budúci vývoj v tejto krajine, keď si pozriem, že aká v súčasnosti je vláda v štáte Afganistan. To je vláda, ktorá veľmi spolupracuje s vojnovými zločincami a táto vláda e, má malú podporu v medzi obyvateľstvom a táto vláda potom má byť podporená silným vojenským zásobe, zázemím a toto stojí viac peňazí, ako má k dispozícii afgánsky rozpočet. A chcem sa teda opýtať, e, ako e, to e, môže potom v budúcnosti sa realizovať a odkiaľ majú na to pochádzať peniaze, ako ste podali pán eh, veľvyslanec, a aký vplyv bude mať táto Európska misia EUPOL. La parola, Ďakujem pani kolegyňa Lozeng. Pani Preda má slovo na dve minúty. Pán Preda. Ambasador pentru expunerea făcută. Ehm, aș vrea să eh, vă pun Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som položiť tri otázky. Uviedli ste viaceré pozitívne aspekty angažovania sa Európskej únie v Afganistane. Chcel by som sa spýtať, aký je podľa vášho názoru ten najpozitívnejší aspekt? To znamená, kde sa podľa vás dosiahol najvýznamnejší pokrok, pretože v tejto krajine je Európa veľmi výrazne prítomná. Prítomná otázka je, kde sa dosiahol najväčší pokrok. Ďalšia otázka sa týka vzťahov medzi EUPOLom a NATO. Mohli by ste nám prosím povedať, aké sú základné aspekty tejto spolupráce a sú tam nejaké e, problematické body v rámci tejto spolupráce? A napokon by som chcel položiť tretiu otázku a síce, aký je rozdiel medzi zmierením a začlenením. Ja viem, že prezident Karzaj veľmi často používa slovo zmierenie e, vstupujete v tomto smere do polemiky s prezidentom Karzajom, alebo s tým súhlasíte? Ďakujem. Conclude. Ďakujem, pán poslanec Preda. Prvé kolo vystúpení eh, uzatvára na dve minúty pán poslanec Obios. Dijo usted al tomar posesión de su difícil som vám poďakoval za to, že ste sa zhostili e, vašej pozície, ktorá je veľmi ťažká. E, to e, je pozícia veľvyslanca. Hovorím tiež preto, aby som zabezpečil súdržnosť európskych kmeňov a e, teraz, e, keď e, sa naplňa 8. výročie počiatku vojenských operácií v Afganistane, keď sa intenzifikuje rozpráva o tom, čo treba urobiť, táto výzva, aby sme zabezpečili súdržnosť je absolútnou prioritou. Môžeme mať e, rôzne stanovisko, ale e, všetci sa zhodneme na jednej predpovedi, že medzinárodná prítomnosť e, v Afganistane bude trvať dlhú dobu a že počas tejto predlženej doby musíme jasne stanoviť priority a obraz, ktorý si urobíme o našich prioritách v Afganistane Veľmi súhlasím s vami v e, tom, že e, treba e, si priblížiť mysle a srdcia a žalúdky ľudí, ale mysle a srdcia dokážete podchytiť, ale žalúdky nie. A musíte e, si stanoť prioritu e, a e, zabezpečiť zodpovednosť, ktoré sa ujmú všetci. A táto zodpovednosť je dobre zadefinovaná v slovách bývalej premiérky Norska Krohanle Brumman, ktorá povedala, že najdôležitejšie je zlepšiť životy Afgáncov. Predvčerom sa zverejnili údaje e, o indexe e, rozvoja e, životnej úrovne a Norsko je na prvej úrovni a Afganistan s Nigeriou je na poslednom mieste. To je prvá vec a chcem osobitne uvieť otázku, ktorú e, otvárajú všetci e, zúčastnení v Afganistane. Hovoria o potravinách a o zdraví. A e, rád by som bol, aby ste vysvetlili, že aká je európska priorita v oblasti zlepšenia katastrofickej situácii zdravotníctva v krajine. Grazie, onorevole Ďakujem, pán poslanec Obiols. A teraz necháme slovo veľvyslancovi, aby reagoval na tieto otázky. Um, I will be uh, very brief. Ďakujem, budem veľmi stručný. Otázka policie a bezpečnosti. Je tu taký určitý výraz, ktorý sa používa v Afganistane a hovorí sa také istej tichej tsunami. Čo to znamená? Znamená to, že v priemere každý deň 4, 5, 6 policajtov príde o život vzhľadom na o, tých povstalcov. Prečo takéto ticho, prečo to tichá snomy? Pretože každý mm, o tom odmieta hovoriť. Pretože ak e, si otvoríte The Guardian, napríklad pred e, pár dňami tam bolo toto uvedené. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a otvoril ďalšiu otázku, ktorá išla rovnakým smerom. Momentálne v Afganistáne potrebujeme mať jednak možnosť určité oblasti pokryť políciou, určité distrikty je potrebné vyčistiť, aby sme na to mohli stavať, pretože Afgáncov ničí hlavne to, že keď sa vyčistí nejaký distrikt, tak tam nebude nikto, kto by to vyčistenie, tak povediac, udržiaval z bezpečnostnej, z bezpečnostného hľadiska. Takže aj z psychologického hľadiska to má veľmi negatívne dopady. Takže my si myslíme, že potrebujeme takú policiu, ktorá bude jednak v efektívnom kontakte so súdnictvom, pretože ak policia nebude zatýkať, tak skrátka nikto nebude postavený pred spravodlivosť. Takže potrebujeme tiež vytvoriť dôveru, dôveru v to, kto napríklad v určitom meste reprezentuje bezpečnosť. Čo policia robí, európska policia, a to som zabudol predtým spomenúť, je, že EUPOL bojuje proti korupcii v policajných zložkách. Podľa nového ministra vnútra, no nie je až taký nový, platí, že keď uh, budeme bojovať proti korupcii v policii, tak sa nám podarí dosiahnuť veľký pokrok, pokiaľ ide o korupciu v širšom rámci v danej krajine. A EUPOL práve na tomto sa snaží pracovať. Otázka afganizácie. Myslím si, že toto je kľúčová otázka. Afganizácia podľa mňa znamená dve veci. Po prvé, skutočné odovzdanie určitého počtu aktivít Afgáncom. V prvom rade ide o bezpečnosť. A druhá vec, ide o skutočnú implementáciu vzájomnej zodpovednosti. Toto môže byť dané iba, ak naozaj k tejto afganizácii. Napríklad sme mali parížskú konferenciu o Afganistane a to sa potom zopakovalo aj na hankskej konferencii. No a jedným zo záverov bolo, že je potrebné zvýšiť nasmerovanie zahraničných e, prostriedkov do afgánskeho rozpočtu. To je afganizácia. Ale s čím to súvisí? Dôležité je to, aby vláda používala tieto prostriedky náležitým spôsobom, teda tu je tá zodpovednosť. Myslím si, že keď budeme pracovať na týchto dvoch smeroch, tak dosiahneme dôležitý pokrok. Len na Margo spomeniem ešte jednu vec. Ja niekedy vnímam, že používame termín úniková stratégia. Afganizácia ako taká však nie je únikovou stratégiou. Ide o určitú prechodnú stratégiu, stratégiu prechodu do fázy alebo určitej transformácie. My by sme nemali dlhodobo zotrvávať v Afganistane, ale musíme zabezpečiť určité základy fungovania toho štátu, vrátanie bezpečnosti, odovzdať toto do rúk Afgáncom. či existuje nejaká alternatíva voči Karzajovi. Úprimne vám poviem, od samotného začiatku volebného procesu mi kladli túto otázku a ja som vždy reagoval rovnako. V konečnom dôsledku rozhodnú samotní Afgánci. Je to na nich a je to tak dobre tak aby ich líder mal dôveru občanov. Takže oni si sami tohto lídra musia zvoliť. Najlepšou alternatívou je tá alternatíva, že rozhodnú sami Afgánci. Otázka utečencov. Dovolte mi jednu vec upresniť. Karzaj a Mullah Omar nepochádzajú z rovnakého kmeňa, pretože Karzaj je Durany, to je jedna časť Popolzaj, pričom uh, Mula Homar je Gilzaj, to je tá druhá konfederácia kmeňov. Oba, pocha- obaja pochádzajú z Kandaháru. Je to podkmeň Otaky. No v zásade mám pocit, že to veľmi ten kontext nezjednodušilo. No a teraz sa vraciam k tým spomínaným utečencom. Je to veľmi dôležitá otázka. Myslím si, že ide o prioritnú otázku a európske krajiny sú relatívne štedré, pretože je to prioritná otázka. Afganistan dlhé roky nemal prístup k zdrojom a počas týchto volieb my sme vypočítali, že 900 tisíc až milión osôb nemalo možnosť ísť voliť, pretože sa nenachádzali na území krajiny. Takže sa teším, že ste to načrtli. Je to naozaj kľúčová otázka budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré ozneli. nie všetci veľvyslanci sú vysielaní na to, aby klamali o svojej domovskej krajine. ja zastupujem 27 členských štátov Európskej únie. Takže chcem povedať následovné. Vy ste nám poskytli veľmi dobrú analýzu celej otázky a položili ste relevantné otázky. Preto to som povedal deň po voľbách. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že Európska únia predstavuje viacero štátov, ale nie len to, zastupuje určitú myšlienku, ktorú je potrebné brať seriózne, musia brať seriózne všetci afgánsky politici. Nová afgánska vláda sa musí zameriavať na budúcnosť, teda nesmie hľadiť neustále do minulosti. Ako to myslím, nie je to iba slogan z mojich úst. Vláda, ktorá je momentálne v Afganistane, rovnako ako tá predchádzajúca, má mnoho profesionálov, mnoho veľmi kompetentných, talentovaných ministrov. Takže Dúfam, že ministri, ktorí sa vyznačujú takouto profesionalitou a zaangažovanosťou, že zostanú i naďalej vo vláde. To by som teda ja očakával. Že buď teda ostanú vo svojom rezorte, alebo budú vykonávať nejaký iný post, ale že naďalej budú v tej vláde. Uh, a pevne verím, že počet tých talentovaných ministrov vo vláde sa ešte zvýši, takže ja som optimistom. Pokiaľ ide o narkotika, nevenoval som sa tomu, pretože som mal pocit, že to je kontroverzná, kontroverzná otázka, ale teda čakal som, že možno budú nejaké otázky týkajúce sa narkotík. Myslím si, že si začíname uvedomovať, že tá otázka je mimoriadne komplikovaná. Nede iba o hospodárske aspekty, nie je to iba ekonomická otázka a nie je to ani otázka nejakých štatistík alebo nejakých alternatívnych plodín. Áno, potreba nájsť nejaké alternatívne plodiny je kľúčová, pretože musíme nájsť alternatívy na využívanie pôdy, ale musíme aj zabezpečiť prístup na trh pre tieto alternatívne plodiny. Áno, je dobre vyrábať olivový olej, ale kde ho budeme predávať? Na to, aby sme naozaj zabezpečili Afgáncom príjmy. Ja viem, že nová vláda naozaj chce riešiť túto otázku ale je tu niekoľko krokov, z ktorých bude pozostávať tento proces. No a vláda bude musieť prejsť týmito rôznymi fázami a naozaj to je veľmi komplikovaná otázka. Ja viem, že si to uvedomujete iste aj vy sami. Podstatná je aj tá skutočnosť, že je tam, sú tam siete eh, nadnárodného organizovaného zločinu ehm, nad úrovňou toho, kto vlastne vyrába, kto uvádza na trh e, tieto narkotika. Afganistán produkuje heroín a dováža na to potrebné chemikálie. Táto možnosť tu je, z toho vyplýva, že sú tu určité obchodné prepojenia. A preto je potrebné vytvoriť e, partnerstva s tranzitnými krajinami, aby sme sa tomu mohli spoločne postaviť. E, musíme teda vlastne mm, vystopovať e, zdroje, z ktorých pochádzajú tieto chemikálie, tieto prekurzory. Significa che ci sono tutto Ehm, pretože dováža celé tony týchto chemických prekurzorov a možno predpokladať, že tieto látky prekračujú mnohé hranice, pochádzajú z viacerých e, zdrojov a je potrebné, aby sa teda e, dostal tento proces pod kontrolu. E, to si vyžaduje veľmi veľké úsilie, aby sa odhalili tieto siete a aby sa tieto toky zastavili. V Afganistane sme postupom času skúmali a, e, používali viaceré spôsoby eradikácie či vy, vy, e, zastavenia produkcie narkotík a pokiaľ ide uh, given, uh... otázku poliposis, e, myslím si, že o tom som už hovoril. Chcel by som teraz povedať, že Zrejme ide o zjavnú fragmentarizáciu, ktorá sa pozoruje v eh, uplatňovaní rôznych modelov. Eh, existuje orgán, ktorý sa volá IPCB. Myslím si, že to je nejaká džirga, tak povediac, v afgánskych súvislostiach. Je to orgán, ktorý uh, sa eh, zaoberá eh, výcvikom, vzdelávaním, sú tam zapojení Američania, sú tam eh, dvojstranní aktéry a Europol. Tento orgán zaznamenal veľký úspech, pretože veliteľ Eupolu je predsedom skupiny, jednej skupiny v rámci tohto orgánu IPCB. Je to akýsi strategický orgán, respektíve strategická skupina v rámci tohto orgánu. Myslím si, že tá koordinácia je v poriadku a mal by som eh, takisto poukázať na veľmi dobrý vzťah medzi všetkými aktérmi, hoci ten prístup sa môže eh, líšiť. Myslím si, že v celku úspešne riešime problém koordinácie rôznych prístupov možno urobiť oveľa viac, ale napriek tomu sa domnievam, že sme na správnej ceste. Teraz k tomu, ktorých, v ktorých oblastiach sa dosiahol najvýznamnejší pokrok. Uh, jeden príbeh, ktorý možno považovať za skutočne veľký úspech v v súvislosti s aktivitami EÚ je oblasť zdravotníctva. 80 Afgáncov má e, zdravotné pokrytie. A ak si predstavíme, že ešte pred troma rokmi toto percento sa pohybovalo len okolo 30, možno povedať, že tu ide o skutočné zlepšenie ale zlepšenie sa dosiahlo aj v oblasti základných služieb, ktoré má poskytovať štát. Ale zajdem ešte ďalej. 21. septembra, to znamená pred niekoľkými týždňami, sa konala kampaň, uskutočnila sa e, vakcinačná kampaň aj v tých častiach krajiny, kde majú silné postavenie povstalci. To je už druhý rok po sebe. Čo to znamená? Že dôležitosť e, poskytovania základných služieb, napríklad vakcinácie veľkým skupinám ľudí, predovšetkým tých, ktorí sú najzraniteľnejší, ako sú deti, E, to bola aktivita, ktorá bola tak úspešne propagovaná, že dokonca pri e, vakcinácii proti e, poliu, proti proti detskej obrne sa pomáhali dokonca aj talibanci. Takže toto je jedna z vecí, ktorá sa e, dosiahla najmä na miestnej úrovni. Vzťahy medzi NATO a EU, EUPOL. Myslím si, že tá spolupráca je dobrá. Na miestnej úrovni sa e, jasne ukázalo, že musíme konať e, spolu E, na to teda poskytuje ubytovanie e, dôstojníkom EUPOLu a existuje aj program, ktorý pred rokom začala realizovať Európska komisia. A na základe tohto programu e, možno e, poskytovať až 80 výdavkov. Či... A e, toto je, toto je jedna ďalšia z vecí, ktorá charakterizuje medzinárodnú prítomnosť v Afganistane. Ak som to správne pochopil, čo ste povedali, pýtali ste sa, aj na eh, tie eh, kmene. Poviem vám jeden príbeh. Keď som sa prvýkrát stretol s Karzajom vo svojej novej funkcii, tak sa ma spýtal, čo vlastne je vaša úloha. Nie je mi to celkom jasné. Takže ja som sa mu pokusil čo najlepšie povedať, aká je moja úloha. Povedal som mu, pán prezident, Európa je svojím spôsobom podobná Afganistanu. Sú v nej viaceré kmene, z času na čas dochádza k džirge, je potrebné robiť významné roz rozhodnutia, väčšinou sa tak deje v Bruseli. A mojou úlohou vo vzťahu k Afganistanu je pokúsiť sa všetky tieto kmene dať dokopy. A on povedal, aha, tak to je ako moja úloha, tak teraz mi to je jasné. E, ďakujem, pán predseda. Rád by som zdôraznil, že musím skrátiť vaše vystúpenie na jednu minútu, pretože sme pod časovým tlakom, aby mal pán vyslanec čas odpovedať, pretože bude musieť odísť. Čiže máme čas iba na jednu otázku. Ďakujem, pán predseda. Je nesporné, že sily NATO a Európa musia ostať v Afganistane až dovtedy, kým si nebudeme istí, že sa Afganistan nestane bezpečným útočiskom medzinárodného terorizmu. Uh, uh, Vojenské sily v Afganistane sú vystavené mnohým útokom a e, požaduje sa e, vyššia vojenská prítomnosť. E, vy ste hovorili, že afgánska vláda by mala byť zodpovedná a mala by dokázať aj svoju zaangažovanosť. Žiaľ, obávam sa, že vláda, ktorá bola až tak veľmi zapojená do podvodov, nemá nemôže byť považovaná za zodpovednú a dôveryhodnú. Ďakujem. Jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som položiť otázku na strategickejšej úrovni. Zaujímalo by ma, pán veľvyslanec, čo si myslíte o veľmi jednoduchej otázke. Nemyslíte si, že naša vojenská prítomnosť v Afganistane len prilieva olej do ohňa e, úsilia Talibanu a povstalcov. Nemyslíte si, že nastal čas e, naplánovať inteligentné stiahnutie našich jednotiek z Afganistanu na základe toho, čo ste nám povedali pred eh, rokom či dvoma, bola situácia oveľa lepšia a v súčasnosti sa zhoršila tak eh, z hľadiska bezpečnosti, ako je z hľadiska spokojnosti či únavy, ako ste to vy charakterizovali. E, možno očakávať, že rovnaká stratégia prinesie zlepšenie. Myslím si, že by sme mali uvažovať o alternatívnej stratégii a snažiť sa zaintegrovať to, čo môžeme v Afganistane a ponechať e, krajinu v rukách e, ľudí z vlastných obyvateľov, občanov. Pán predseda, Myslím si, že je ešte menej dôležité to, či si my myslíme, že boli voľby v Afganistane e, legitimné alebo nie. Ale ja by som chcel položiť pánovi Sekvimu otázku, či podľa jeho názoru výsledok tohto procesu poskytuje dostatočnú dôveryhodnosť Karzajovi v jeho vlastnej krajine. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa venovala iba voľbám. My sme od Komisie pre ľudské práva nezávislej afgánskej sa dozvedeli, že to porovnávala s voľbami roku 2004 a 2005. No a zistila, že mnohé ženy síce majú právo voliť, ale e, sú sklamané a preto nešli e, k voľbám. Závisí to jednak od bezpečnosti, ale aj od tých slubov, ktoré boli dané a neboli splnené. Aby sme si vypočuli o mnohých prípadoch, kedy e, monitorovanie pozorovateľské misie e, sa e, dozvedeli až e, príliš neskoro o týchto otázkach, že je potrebné tú bezpečnosť naozaj realizovať, aby ženy išli voliť. Takže moja otázka znie, ako ste sa ponaučili, ako pomôžete ženám, aby boli lepšie informované, aby boli, uh, sa cítili bezpečnejšie, keď budú budúci rok parlamentné voľby. La parola all'onorevole Omen Reuten per un minuto. Ja, Grazie, ja, Um, groot respect voor... Um... Ďakujem, pán predseda. veľmi si cením ehm, pána veľvyslanca, pána Sekviho. A skutočne platí že na jednej strane Európska únia by sa mala angažovať v krajine čoraz menej, ale na druhej strane nemôžeme krajinu opustiť. Čiže ako, aká je predstava o tom, aká, ako by malo byť zorganizované toto obdobie prechodu? Ďakujem. Ja mám iba jednu otázku. E, Ako dlho podľa vášho názoru bude potrebná silná vojenská prítomnosť? Vy ste hovorili o tých e, hraničných líniách, to viem pochopiť, ale ako dlho bude potrebné, aby naša silná vojenská prítomnosť zostala v Afganistane? 2, 3, 5 rokov? Ďakujem. Ďakujem. E, ďakujem pán predseda. E, skutočne vám nezávidím tieto vaše kmeňové výzvy tak tu, ako v Afganistane. Hovorili ste o nedôvere v inštitúcie. Moja otázka sa týka toho, či e, sú e, vojenské síly ako aj občianské zložky zapojené do rekonštrukcie. E, viem, že partnerské organizácie, s ktorými pracujú tieto zložky, veľmi často sú obviňované z porušovania ľudských práv alebo podvodov. Takže chcela by som sa spýtať, či sú e, tieto zložky, ktoré pôsobia v Afganistane, vedome, či sú si vedomé týchto, e, tohto porušovania e, ľudských práv. Ďakujem. Pán Sekvi, hovorili ste o tom, že je na Afgáncoch, aby sa rozhodli, kto bude ich predseda, ale celkom nedávno sme počuli, že Eh, vedúci eh, misie OSN musel napríklad z Banky Mona opustiť eh, toto miesto a skutočne sa obávam, že EU ako aj OSN stiahujú svojich ľudí a pokiaľ skutočne to závisí len na Afgancoch, aby sa rozhodli, tak potom e, neviem, prečo sa spolupracuje s Karzajom, ako keby sa nič nestalo napriek e, údajným tvrdeniam o podvodoch. E, neviem, nemyslím si, že toto je najlepší spôsob, ako postupovať. Ďakujem, pán Lunaček. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať za tento výklad. Môj pocit je taký, že aj čím dlhšie tam zostaneme, tým to bude pre nás ťažšie. Ak e, sa pozrieme napríklad na to, aké pozície mal Taliban v roku 2001 a 2002 a porovnáme ich so súčasnými pozíciami, vidíme, že Taliban je tu späť a e, v skutočnosti aj nás postavil do oveľa horšej situácie, než e, pred rokmi. Preto by som sa chcel spýtať, do akej miery berieme do úvahy afgánske tradície a akým spôsobom sa snažíme im prinavrátiť štátne inštitúcie, políciu, všetko, čo moderný štát potrebuje na to, aby sa zabranilo tomu, že Afganistan sa znova stane útočiskom terorizmu. Ďakujem. Ďakujem, boli ste veľmi struční, podarilo sa vám to zvládnuť za menej ako minútu. Pán veľvyslanec Sekvi, dúfam, že e, dokážete odpovedať. Áno, ďakujem, pekne ešte predtým, ako odpoviem. Musíme niečo povedať, bolo to veľmi zaujímavé a veľmi dôležité e, jeden poslanec sa mi pýtal, ako môžeme v podstate spojiť zmierenie a ľudské práva a pre všetkým, čo sa týka práv žien. A tu by som chcel povedať jeden príbeh, ktorý je naozaj zmysluplný. Je jedna osoba, ktorá mi vysvetlila vysvetlí najlepším, najjasnejším spôsobom. To bol podstate poslanec, e, poslankyňa Bamianu v, v provinčnom parlamente, ktorá mi povedala, dobre, ak zmierenie je o tom pro mňa, že už v podstate nebudem môcť uh, túto kandidovať, alebo že moje cery nebudú môcť ísť do školy, no tak na to zabudnite, ak je to tak ak teda ak môžem naďalej aktívne pôsobiť v politike a tak ďalej, tak môžeme o tom hovoriť. Čiže to je asi ten limit, ktorý som chcel vysvetliť. Chcel by som teda, aby som aj ušetril čas, eh, hovoriť aj o otázke podvodov globálne. všetkým, áno, zaznamenávame, sme svedkami veľkej diskusie ohľadom misie OSN v Afganistane a v mojom mandáte sa jednoznačne uvádza, že okrem iného by som mal podporovať OSN. A presne o to sa snažím. Vždy som sa snažil, ako som najlepšie vedel. A tento príbeh je naozaj veľmi smutný, aj preto, že mám osobný vzťah, osobné priateľstvo e, s obidvoma, ktorých sa to týka. Ja by som sa pozrel na celý problém trošku z iného pohľadu jednoznačne nemôžeme akceptovať podvody a nezákonné veci. Ak sa ma opýtate, dobre, kde sú tie podvody, alebo v podstate tie... Sú tam e, nejasnosti? Určite. Áno, do akej miery sa tu robia tie nezákonné veci, to neviem, neviem odpovedať. A čakám, že inštitúcie, ktoré to majú v kompetencii a predovšetkým ECC, e, e volebná komisia 5 členná, z ktorej sú traja cudzinci, ktorá má vyšetriť, vyšetrovať v podstate, či boli voľby zákonné. Ak sa dozviem od nich informácie, potom môžem vyvodiť záver. V žiadnom prípade nechcem povedať jednoducho, že podporujem proces, ktorý, ako som už povedal na úvod, stavia na ECC, na v podstate tejto komisii, ktorá sleduje priebeh volieb. Bez ohľadu na to, aký je výsledok volieb, je dôležitá ich dôveryhodnosť. Myslím si, že dôveryhodnosť prezidenta, áno, úprimne povedané, to je na Afgáncoch, tí si to musia rozhodnúť a najvýraznejší spôsob ako to môžu vyjadriť, je ich hlasovanie. Samozrejme za predpokladu, že tie voľby sú dôveryhodné a tá volebná komisia, kde je možné podávať sťažnosti, je v podstate tá, ktorá e, má do toho čo najviac hovoriť. Áno, teda úloha žien. Tu by som povedal toľko, že úloha žien v politike v Afganistane je kľúčová afgánske poslankyne sú a to je moje stanovisko a berem za ne plnú zodpovednosť. Teda sú oveľa lepšie ako ich e, mužskí kolegovia. Oscar Wilde povedal, toto je môj názor, podielte, e, zdieľajte ho so mnou. Toto je môj názor teda. Je pravdou, že z tých údajov, ktoré sme dostali, e, môže povedať, že účasť žien bola nízka, ale dobrou správou je aj to, že počet ženských zástupcov zvolených do provinčných rád je vyšší, ako to bolo naposledy. A myslím si, že to je dobrá správa, pretože aj na miestnej úrovni je, sa vyvíja silný tlak, o ktorom veľmi dobre vieme. Takže čo spraviť preto, aby sme podporili úlohu žien v najbližších parlamentných voľbách? Povedal som to už predtým. V každom prípade je to celková zodpovednosť, nie, nie celkom zodpovednosť medzinárodného spoločenstva, je to zodpovednosť afgánskej inštitúcie, ale zároveň je to aj zodpovednosť poslancov iných krajín. A dôvod, prečo som sa obrátil na vás s výzvou, aby ste sa aktívnejšie zapájali do práce afgánskeho parlamentu ešte aj pred voľbami, je práve tento, aby ste posilnili tých a predovšetkým tie ženy, ktoré sú naozaj veľmi odvážne, verte mi, a ktoré naozaj môžu významnou mierou prispieť k rozvoju ich vlastnej krajiny. Áno, samozrejme, nemali by sme opustiť túto krajinu. Naozaj dlhú dobu sa budeme musieť v Afganistane angažovať. Problém e, sa týka našej vojenskej prítomnosti. To je ďalšia otázka, koľko rokov to potrvá. Neviem, ja nie som generál a naozaj neviem ani predvídať budúcnosť. Ja hovorím o niečom inom. Hovorím o tom, že potrebujeme urýchliť proces afganizácie bezpečnosti, pretože to je predpoklad k tomu, aby sme mohli riešiť tento problém. Myslím si, že už som odpovedal. Takže otázka afgánskych tradícií. To znamená kľúčová otázka, v podstate, aký je v podstate ten výmenný obchod čo za čo medzi našimi hodnotami a hodnotami Afgáncov, ktoré môžu byť iné. Myslím si, že sa to celé uberá smerom k silnejšej afganizácii. Ja v Afganistane mm, pôsobím už 5 rokov, ale v podstate pociťujem stále silnejšie hrdosť Afgáncov, a to na všetkých úrovniach, za to, že si vládnu sami, že sú svojimi pánmi, že sa viac zapájajú do spravovania vlastnej krajiny. Nielen e, z toho pohľadu naš, nás, západňarov. E, poviem vám prípad, mám priateľa, ktorý je v oblasti východného Kunaru mm, jedným veliteľom. Je to naozaj provincia, kde je to veľmi zložité a ťažké. Z času na čas sa s ním stretávam, pretože v podstate mi pomáhala v roku 2005, keď som uh, riešil únos e, jednej talianskej pani. Takže v podstate, keď ma navštívi, tak sa ho často pýtam na jeho názor. Ja naposledy, keď som sa s ním stretol, tak som sa ho pýtal, čo si myslíš o zmierení. A on mňa to povedal, dobre, pozri, no musíme tu rozlišovať medzi afgánskym talibanom a zahraničným talibanom, pretože v našej provincii sú zahraniční talibanci, ktorí prichádzajú z iných oblastí, spoza hraníc. Nie sú to Afgánci. My ich nechceme. Sú to cudzinci. Čiže myslím si, že tento pocit Afgánci si stále viac uvedomujú svoj vlastný potenciál a takisto si uvedomujú aj to, že je naozaj najvyšší čas na to, aby si začali správovať sami svoju krajinu. Eh, Takže poďakujeme sa pánovi veľvyslancovi Sekvi mu za vynikajúcu výmenu názorov. V mnohých otázkach sme sa naozaj dostali do hĺbky. Takisto tu bola potreba, aby ľudia hovorili kratučko, pretože sme nemali veľa času, ale v každom prípade by som sa vám všetkým chcel poďakovať, pretože naozaj ste vystupovali krátko a pán veľvyslanec vynikajúco zodpovedal na širokú škálu rozdielných otázok. Ako sme už povedali na začiatku, keď som ho podstate predstavil. Je to začiatok niečoho, čo dúfam, že sa rozvinie do dlhodobej spolupráce a dúfam, že sa budeme častejšie v budúcnosti stretávať, aby sme diskutovali o mnohých veciach a konkrétnejšie aj o tom, čo by sme po prípade mohli konštruktívne spraviť pre túto časť sveta, aby sme tam mohli pomohli presadzovať mier. Je to naozaj dôležité. Potrebujeme presadzovať mier a potrebujeme podporovať hospodársky rozvoj a občanské práva ľudí, ktorí tam žijú. Takže ďakujem veľmi pekne. Kratučko prerušíme naše rokovanie a budeme pokračovať e, na tému cena Sacharova o štvrt na šesť. Oh. A to bude rokovanie in kamera. <laughs>